nominácie a zmeny vo výboroch a medziparlamentných výborov. Ak nebude proti tomu vznesená žiadna výhrada, tak tieto menovania a zmeny budú považované za schválené.